Kolegovia, prosím, usadte sa na svoje miesta. A ešte predtým, ako privítame kolegu Kloda Moraeša a kolegyňu Ingeborg Gressle, aby sme absolvovali spoločné vypočutie generálneho riaditeľa agentúry Frontex. Chcel by som najskôr odbaviť niekoľko otázok formálnej povahy, ktoré sa týkajú nášho výboru pre rozpočet. Teda predovšetkým, ak nebudú námietky, budeme môcť konštatovať, že program je v naplánovanom znení prijatý. Máme tri oznamy. Najskôr hlasovanie o mojej správe, čo sa týka Brexitu. To sa odkladá. Čakáme na rozhodnutie rady ďalej mimoriadne stretnutie výboru pre rozpočet s týmto výlučným cieľom prebehne eh, vo štvrtok 11. apríla do poludnia, ale nie som schopný zatiaľ vám povedať, či naozaj prebehne stretnutie. Všetko bude záležať od stretnutia, teda od samitu 10. apríla. A tiež to bude závisieť od stanoviska, ktoré sa príjme na úrovni lídrov a tiež na úrovni britského parlamentu. Na našom dnešnom stretnutí koordinátori rozhodli zadať vypracovanie stanoviska prostredstvom zjednodušeného postupu podľa pravidla 50 k bodu 7 nášho programu. Ide o úpravu štatútu Európskej investičnej banky, čo sa týka navýšenia a kvóty kapitálu zo strany Polska a Rumunska v dôsledku Brexitu. Tento bod sa preberie zajtra. Ujme sa ho trvalý spravodajca trvalá spravodajkynia Eidergardia Zabal. E, návrh stanoviska, ktorý vypracovala EDER, už sa zaslala všetkým členom výboru. Ešte by som rád upozornil, že posledné stretnutie výboru pre rozpočet v tomto volebnom období prebehne v stredu 5. júna o 13.30 a budeme toto stretnutie venovať priblíženiu návrhu rozpočtu na rok 2020 a tiež návrhu opravného rozpočtu ktoré budú dovtedy už schválené na rok 2019. Približí nám tieto návrhy komisár Oettinger na záver tohto stretnutia 5. júna. Ste všetci srdečne pozvaní na koktail, rozlúčkový koktail na konci volebného obdobia, aby sme oslávili týchto 5 rokov spoločnej práce, spolupráce a taktiež vzájomného porozumenia, predsetovanie záujmov Európskej únie. Program a pozvánka e, sa vám doručí v správnom čase. Tiež ste dostali e, oznámenie o návrhu zápisnice stretnutia zo 7. marca, teda návrh zápisnice dali z 18. marca a tiež 25. marca. E, vzali ste, predpokladám, na vedomie tieto zápisnice. Ak nebudú námietky, budeme sa môcť domnievať, že tieto zápisnice budú schválené. Ako som už pripomenul na úvod stretnutia, toto stretnutie je spoločným stretnutím výboru LIBE, ďalej výboru pre rozpočtovú kontrolu a nášho výboru. Táto výmena názorov eh, nám dáva vynikajúcu možnosť povenovať sa rozmanitým témam s pánom Ledgerim, ktorý je generálnym výkonným riaditeľom Frontexu je to Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú hliadku, ktorá sídli vo Varšave. Týmto by som rád privítal pana Ležeriho medzi nami. Ak si želá, dám mu i hneď slovo, teda kolegovi Morajšovi by som dal slovo, ak si želá. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, Žan. Kolegyne, kolegovia, pán Ležery, za Libe by som sa vám rád poďakoval za list z marca, pokiaľ ide o follow-up agentúry k stanovisku, ktoré sme schválili na úrovni LIBE, pokiaľ ide o absolutórium za rozpočet 2017. Za LIBE vítame obsah listu a samozrejme vítame aj možnosť mať dnešnú výmenu názorov a výbor má eminentný záujem zistiť, aké zlepšenia e, sa črtajú do roku 2018 a následne. E, hlavne by sme radi vedeli, aké sú tam operačné výzvy, ktoré, ktorým bude čeliť e, agentúra, ktoré sme podrobne diskutovali aj na výbor, ale je dôležité diskutovať o tom spoločne s výborom pre rozpočet. Takýmto krátkým vyjadrením teraz odovzdávam slovo späť eh, vám, teda tebe, Jean, konkrétne. Merci. Ďakujem pekne. Je pravda, že agentúra Frontex je často témou, ktorej sa venujeme a je, na verejnosti je to častá téma, v rámci kampane, ktorá sa práve spúšťa, problematika migrácie nepochybne bude intenzívne diskutovanou témou. Agentúra tiež eh, bola súčasťou eh, legislatívneho a rozpočtového konania a naďalej sa tejto téme venujeme, najmä čo sa týka rokovaní o mandáte pre ďalší viacročný rámec eh, do roka 2027 Venujeme sa tomu, pretože prostriedky v okruhu 3 rozpočtu, čo sa týka e, výročných postupov, to sa spracúva už teraz. Sme vo fáze spracúvania ďalšieho rozpočtu na rok 2020 tiež sa tomu venujeme v rámci plnenia a spravovania rozpočtu. To sa týka aj absolutória a tiež v kontexte otázok ľudských zdrojov. Najmä toto je citlivá otázka pre decentralizované agentúry, osobitne v čo sa týka zamestnania 2000 e, nových pracovníkov. Čo sa týka operačných e, pravidel, e, tiež nezabúdame na často dramatické okolnosti, za ktorých musia pracovať pohraniční pobrežní pracovníci na hraniciach Európskej únie. Pán generálny výkonný riaditeľ Frontexu, veľmi radi si vás vypočujeme. Vypočujeme si vaše vyjadrenia o aktuálnej situácii vašej agentúry Tiež sa radi e, dozvieme o tom, aké kapacity budete schopní spustiť, tiež v rámci akých lehôd podľa vás by to bolo e, zrealizovateľné. Dáme vám zhruba 10 minút e, čas na úvodné slovo. Správa za rok 2018 bola distribuovaná kolegom tu prítomným v sále. Nech sa páči, máte slovo. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne za slovo. Najskôr by som sa rád poďakoval všetkým trom výborom, výboru pre rozpočet, pre rozpočtov kontrolu výboru LIBE za to, že som dostal možnosť priblížiť činnosť agentúry. Začal by som najskôr niekoľkými operatívnymi faktami, tiež by som priblížil transformáciu našej agentúry, tiež spomeniem rizika a príležitosti, ktoré sú s tým spojené, ako aj otázky, ktoré sa týkajú administratívneho riadenia internej povahy, to nepochybne zaujíma e, výbor pre rozpočet a pre rozpočtovú kontrolu. A potom na záver spomeniem zhruba stručne zodpovednosti, povinnosti parlamentu v týchto postupoch. Najskôr teda, čo sa týka operatívnych e, postupov správa za rok 2018, ktorú ste dostali, e, dáva prehľad o objeme operácií a činnosti 11 tisíc pracovníkov pobrežných hľadok bolo nasadených a v rámci operácie Frontexu v priebehu roka 2018 dá sa povedať, že od roku 2016 aj v dvoch potrebných posledných rokoch agentúra naozaj sa rozrástla na skutočnú agentúru pohraničnú a pobrežnú kontrolu 21 dočasných liadok, ktoré sa dennodenne eh, nasadzujú. O tom svedčia taktiež 345 letov, ktorými sme vrátili neregulných migrantov do tretich krajín. Eh, to je štvornásobok oproti pardon, je to eh, štvornásobne menej ako v roku 2015, 4 tisíc pohraničných hliadok bolo vyškolených v roku 2017, čo je trojnásobok oproti obdobiu spred dvoch rokov. Tiež sme nasadili 11 styčných úradníkov v členských štátoch. Okrem toho sme taktiež vypracovali druhý cyklus správ o zraniteľnosti a tiež plníme náš mandát z hľadiska kontaktov s tretimi krajinami. Pripravujeme totiž operáciu, ktorá sa spustí v krajinách Západného Balkánu na jar tohto roka. Tiež e, sme sa venovali operatívnym e, činnostiam na africkom kontinente, napríklad v rámci nasadzovania kontaktných e, pracovníkov v Nigeri, v Senegali a taktiež v Egypte. E, nový viacročný finančný rámec, taktiež nová finančná schéma bola spustená a vďaka tomu sme dokázali zjednodušiť a zracionalizovať našu administratívu v agentúre. 400 finančných transakcií v roku 2017 bolo vykonaných. Tu sme doteraz eh, zaznamenali 1800. Eh, je to teraz eh, teda obrovský nárast a ďalej to pokračuje. Ďalej interná komunikácia tiež bola rozpracovaná tak, aby náš personál, naši pracovníci mohli sledovať operácie, ktoré sa vykonávajú paralelne. V tejto fáze by som rád povedal, že agentúra už nie je len nejakou brigádou hasičov, ktorí e, sa nasadzujú v prípade krizovej situácie. Sme agentúra, ktorá dokáže naozaj budovať kapacity, veľmi moderné kapacity riadenia externých hraníc a taktiež integrovaného riadenia vonkajších hraníc Európskej únie. Od roku 2015 je naša agentúra e, e, viac ako 3,5 násobila objem svojich operácií. To predstavuje zhruba propočne tiež náraz svojich zdrojov, ľudských zdrojov aj finančných rozpočtových zdrojov Teraz by som rád približil e, transformáciu agentúry, ako prebiehala. Začala v období 2015-2016. Agentúra úspešne naplnila svoj nový mandát, pričom e, zabezpečila internú organizáciu, ukázala odolnosť e, počas môjho líderstva a vybudovala robustnú organizáciu, organizačnú základňu a ukázala sa byť schopná prispôsobiť sa rýchlemu rastu. Noví manažéri, riaditeľia, vedúci útvarov, sektorov boli prijatí, ktorí vytvorili novú manažerskú úroveň, ktorá dokázala absorbovať akékoľvek budúce výzvy. Program líderstva alebo leadershipu pre e, vedenie bol vytvorený, takisto nová korporátna kultúra s novými hodnotami a s odpovedaním sa to bolo zavedené. Zatiaľ, čo agentúra prebiehala, e, teda prechádzala radikálnymi hlbokými zmenami, kde bola aj nová organizačná schéma, boli tam nové vnútorné postupy, a vysoký, vysoká miera náboru nových e, pracovníkov a takisto aj zmena manažerskej kultúry a prístupu agentúra dokázala naplňať e, všetky aspekty svojho nového mandátu. E, som si plne vedomý e, významného rastu, ktorý nás čaká. V mojom úmysle je pokračovať v rovnakom duchu a riešiť akúkoľvek budúcu transformáciu. Naplňanie zvýšeného rozpočtu bol zároveň sprevádzaný neustálým hľadaním efektívnosti, úspornosti, Eh, multipurpose eh, Surveillance Assets, eh, to je dobrý príklad toho, ako uplatnenie alebo zavádzanie jedného nástroja dokáže pokrývať viacero spoločenstiev a komunít a ako dokáže naplňať ich ciele, napríklad environmentálna kriminalita, nezákonné postupy v blízkosti Európy. Zlepšenie vnútorného riadenia a správy v rámci Frontexu bolo prioritou. Takisto sme vypracovali vnútorné výkazníctvo, internal reporting, lepšie sme začali hodnotiť výkony, alebo teda výkonnosť, a takisto sme začali hľadať príležitosti zlepšenia administratívy a takisto zlepšovať efektívnosť, ako aj zvýšiť mieru transparentnosti a zodpovednosti pričom sme chceli zabezpečiť e, súlad s novými pravidlami. Nový spôsob delegovania a subdelegovania e, bol rozhodnutý a ja som e, delegoval, a teda zaviedol systém, ktorý sa ponáša na to, čo si vyžaduje nový finančný rámec Európskej únie. V nadchádzajúcich rokoch agentúra prejde do proaktívneho režimu e, vďaka posilnenej kapacite v prípade významných kríz, kdekoľvek sa budú diať, ale zároveň bude poskytovať stále viac e, jednotky e, spôsobilosti alebo capability, ktoré budú rozmiestňované v rámci členských štátov Samozrejme sú tu rizika aj príležitosti. Agentúra e, funguje v veľmi citlivom prostredí. E, riadenie hraníc nie je e, samoučelným cieľom. Je to dôležitý nástroj, ako implementovať politiky EÚ, ako zachrániť a obrániť záujmy občanov v oblastiach, ako je bezpečnosť, migrácia a hospodársky rozvoj. Z tohto dôvodu integrované riadenie hraníc e, je tak komplexný a komplikovaný koncept a jeho implementácia je skutočnou výzvou tak pre agentúru, ako aj pre príslušné národné orgány. Tvorcovia politik na úrovni EÚ dobre pochopili takúto e, dôležitú úlohu, ktorú zohráva integrované riadenie hraníc a potrebu posilniť Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž nielen právnymi zmenami z pohľadu mandátu, ale na, na, navýšením tej skutočnej kapacity, operačnej kapacity. Tieto, tento vývoj umožní agentúram ako aj národným orgánom čeliť budúcim výzvam oveľa lepšie vyzbrojený. E, bude tu prechod od reaktívneho a krízového režimu alebo fungovania k oveľa proaktívnejšiemu fungovaniu, tvorbe odolnosti v rámci národných aj medzinárodných e, úrovní riadenia. Náš nový modus operandi bude vychádzať z nového situačného chápania a z lepšej analýzy E, vonkajších hraníc a takisto aj e, hraničných oblastí na základe dobrých e, lepších nástrojov sledovania a takisto štatistických údajov zozbieraných z veľkých systémov EÚ. Takéto informácie nám pomôžu nielen v rozmiestňovaní, ale aj pri tvorbe tej organizačnej štruktúry 10 tisíc trvalých alebo trvalo prítomných teda týchto pracovníkov Standing core predstavuje vynikajúcu príležitosť, ako riešiť e, nedostatky alebo medzery v kapacite, pokiaľ ide o tak vnútorné ako aj vonkajšie zdroje. Takto identifikuje aj náša analýza e, nedostatku a medzier. Musíme zabezpečiť konvergenciu, koherentnosť a mobilitu tak e, medzi EÚ ako aj národnými zamestnancami pri vytváraní stáleho zboru Musíme vytvoriť spoločnú kultúru, spoločnú pracovnú identitu, homogénnosť, pokiaľ ide o stály zbor. A to siaha výrazne nad rámec nejakej uniformy alebo nejakých vojenských hodností alebo nášivok musíme začať pracovať s národnými protistranami, keď budeme e, spúšťať e, kariérne postupy, alebo teda spôsob kariérneho budovania a takisto náboru. A musíme zabezpečiť e, tzv. central facility, pokiaľ ide o e, odborné, odbornú prípravu takýchto zamestnancov, takýchto pracovníkov. Chcem, aby boli čo najlepšie nachystaní, najlepšie pripravení, aby len tí najkvalitnejší boli súčasťou stáleho zboru. Jedna z najvýznamnejších víziev, minimálne z pohľadu agentúry, bude schopnosť e, náboru najlepších, najvodnejších zamestnancov pre kategóriu 1. Budeme musieť zohľadniť viaceré aspekty, rodinný život, koeficienty, korektúra, korekcia koeficientu a efektívnosť pohľadu vykonávania tejto práce. Musíme takisto dať silný príbeh za proces náboru tých najlepších kandidátov. E, nariadenie o Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži nielenže posilňuje operačný mandát agentúry, ale poskytuje veľmi dôležitý strategický rozmer jeho práci Agentúra musela vypracovať a roz, rozvinúť teda integrovanú stratégiu riadenia hraníc e, na základe e, politických usmernení a sekundárnej legislatívy pre EU IBM. E, riadiaca rada Frontexu minulý týždeň schválila stratégiu, ktorá musí byť teraz transponovaná do národných stratégií integrovaného riadenia hraníc. Agentúra bude pozorne monitorovať a sledovať tento proces ako strážkyňa tohto procesu a technickej stratégie IBM na úrovni EÚ. Táto nová stratégia má za cieľ znížiť zraniteľnosť a takisto posilniť bezpečnosť a dobré fungovanie vonkajších hraníc EÚ a takisto zabezpečiť udržanie, udržateľnosť e, tých schopností a spôsobilostí e, pobrežnej pohraničnej stráže. Je to zdieľaná zodpovednosť a úlohou agentúry bude koordinovať, posilniť, respektíve posudzovať aktivity a opatrenia aj na národnej alebo vnútroštátnej úrovni. Implementácia posúdenia e, zraniteľnosti si vyžaduje e, skutočne e, spoluprácu v dobrom duchu a my sa zaviazujeme takýmto smerom. Pokiaľ ide o nový viacročný finančný rámec, tak tam došlo k trojnásobeniu prostriedkov, ktoré sú alokované pre IBM, pre členské štáty. Agentúra bude úzko spolupracovať s orgánmi a takisto s vnútroštátnymi orgánmi aj s komisiou a bude sa ubezpečovať, že implementácia novo navrhnutého rozpočtu v rámci VRF, VFR e, bude sa snažiť hľadať synergiu a doplnkovosť s národnými programy, programami. To hlavne sa bude týkať náboru e, zamestnancov do stáleho zboru a takisto akvizícii vlastných prostriedkov, kde sa predpokladajú ako 2 miliardy eur. My preto podporujeme plán integrovaného rozvoja spôsobilosti v rámci agentúry, ktoré zohľadňuje dva piliere e, pohraničnej a pobrežnej stráži a takisto agentúry, ako aj tých vnútroštátnych agentúr. Budeme maximalizovať využitie EU prostriedkov, čo povedie k lepšiemu, odolnejšiemu systému ochrany hraníc, e, kde bude lepší proces, e, kde bude posilnený informačný systém EÚ, systém Entry-Exit, ETIAS, tie budú zohrávať podstatnú úlohu my nebudujeme pevnosť Európa, my budujeme moderný a dobre fungujúci systém riadenia hraníc. Na záver by som chcel pripomenúť, aká je vzťah s parlamentom a aká je tá, to zodpovedanie sa, transparentnosť a vzťah k občanom EÚ. E, minulý rok som sa zúčastnil štyroch vypočutí LIBE a viacerých ďalších e, stretnutí alebo schôd, ktoré organizovali iné parlamentné e, útvary, respektíve zamestnanci a ja viem, že tá intenzita zostane takáto aj do budúcnosti tých stretnutí. Nariadenie, ktoré sa týka Frontexu, zahrňa viaceré povinnosti, ktoré sa týkajú vykazovania alebo podávania správ voči parlamentu a my samozrejme sme sa zaviazali, že budeme stále viac sa snažiť naplňať e, lehoty, ktoré sú nám stanovené. Okrem toho inštitucionálna a politická úloha parlamentu, pokiaľ ide o viacročné programovanie a taký ten zroč, zročnosť tohoto plánovania, pokiaľ ide samotné absolutórium, ako aj tie e, výročné správy. E, ja som posilnil transparentnosť a komunikačnú schopnosť agentúry, tak aby sme zabezpečili predovšetkým tým občanom viac, väčšiu mieru informácií o tej práci a takisto sme aktualizovali E, tú pracovnú náplň agentúry a tá je na webovej stránke k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Veľmi často práca agentúry je e, prezentovaná v súvislosti len s nezákonnými migrantami, respektíve utečencami. Tu chcem pripomenúť, že pracujeme pre občanov EÚ, aby sme sa ubezpečili, že nebudeme len e, zachovávať, ale aj posilňovať oblasť voľného pohybu. Musíme vysvetľovať občanom, že to nie je samozrejmosť, a že EÚ prináša niečo, čo je veľmi hmatateľné a že agentúra e, môže byť tým operačným, operačnou časťou EÚ, pokiaľ ide o tento aspekt. E, v skratke by som povedal, že rast agentúry e, si vyžaduje zvýšenie zodpovedania sa. Sú tu rôzne úrovne tej zodpovednosti. Najskôr je tu riadiaca rada agentúry, kde sú zastúpené členské štáty, potom sú tu finančné, právne, administratívne orgány, e, dvor auditorov, súdny dvor, ombudsman, e, úrad dohľadu nad údajmi, nad datami a samozrejme EU inštitúcie zohrávajú svoju rolu a tu parlament e, spolu so svojimi výbormi, početnými výbormi je zapojený do fungovania agentúry Okrem toho agentúra v rámci e, svojho, má teda svoj úrad pre inšpekcia a kontrolu, je tam potom úrad aj pre základné práva a úrad na ochranu osobných údajov, to sú nezávislé orgány a takisto máme aj e, konzultačnú zložku, ktorá poskytuje informácie agentúre a teda riadiacemu výboru, pokiaľ ide o e, záležitosti základných práv. Die Aufstockung Vážení poslanci, navýšenie Európskej agentúry pre pohraničnú pobreznú stráž e, vyvoláva mnohé očakávania a prináša za sebou nové povinnosti. Úloha parlamentu mi je jasná vzhľadom na demokratickú vyváženosť a som teraz v dispozícii. E, veľmi rád odpoviem vaše otázky. Ďakujem pekne za pozornosť. Merci, monsieur le... Ďakujeme pán výkonný riaditeľ agentúry Frontex. Chcel by som srdečne privítať medzi nami pani Gresle, ktorá prišla. Počas vášho vystúpenia, pán výkonný riaditeľ, nepochybne e, ste už odpovedali na mnoho otázok, ktoré sme si chystali, ale ak dovolíte, predsa len dám slovo postupne pani Holmajer v mene výboru pre rozpočet je to podpredsednička výboru a taktiež e, je to e, spravodajkňa pre rozpočet na rok 2020 ďalej pán Gajer, trvalý spravodajca pre agentúry, dostane slovo a potom sa obrátim na vás, pani Gresle, na vás, pán Klod e, Moraž, aby ste nám priblížili, aké otázky a či si želáte položiť nejaké otázky aj vy na pána Ležeriho. Pani Holmajer, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, aj ja vás zdravím a vítam pána Ležeri v našom výbore. Teší ma správa, ktorú nám predkladáte, veľmi podrobne nás neinformujete, e, veľmi výstižne tiež o svojej činnosti. Mňa by zaujímali nasledovné otázky, najmä v kontexte rozpočtu na rok 2020 a potom v ďalších rozpočtoch tiež budú relevantné sme svedkami e, čoraz väčšieho narastu kapacít Frontexu. Frontex e, sa orientuje v súčasnosti e, na presun od krízových zásahov do trvalej prítomnosti v niektorých krajinách. Chce prejsť na takýto model. Teda podľa mňa vystáva v tomto kontexte nasledovná otázka. V minulosti boli z rozpočtového hľadiska trochu ťažkosti jednak aby bolo možné dostatočne rýchlo získať eh, tieto jednotky pre nasadenie a potom tie jednotky, ktoré sme mali k dispozícii, aby sme ich mohli čo najskôr nasadiť. A v tejto súvislosti sa chcem opýtať na nasledovné. Poprvé, či vlastná administratívna kapacita je u vás dostatočná, aby ste sa dokázali vysporiadať s novým náborom povinností a ďalej po druhé, sú podľa vás tie mzdové štruktúry, ktoré sú vo vašej agentúre primerané, aby ste mohli prilákať aj skúsených odborníkov na pohraničnú stráž, len teda mladých pracovníkov. Neskúsených to bol totiž jeden z vážnejších problémov, ktorý sme zaznamenali z rozpočtového hľadiska. A ďalej, po tretie, otázka efektívnosti. Sú členské štáty, v ktorých pôsobíte, otvorení vo svojej spolupráci, alebo sú naďalej citeľné problémy, že je snaha trošku e, vyčleniť Frontex z niektorých lokalít, e, že niektoré členské štáty sa neželajú, aby Frontex mal úplne o všetkom prehľad my z európskej úrovne sme radi, keď Frontex má čo najširší prehľad o tom, čo sa deje na vonkajších hraniciach, nie len tam, kde Frontex má povolené, tak povediac, byť prítomný zo strany členského štátu, pretože je to relevantné aj v kontexte e, nového nariadenia. Ďakujem pekne aj za dobrú povesť, ktorú e, šírite aj v očiach verejnosti to naozaj myslím e, úprimne, pretože celkovo aj ako vykonávate svoje e, zásahy, tiež ako sa stavete k svojim e, právomoc a povinnosti. Myslím, že to vyvolá veľmi pozitívne dojmy u verejnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Monika. Mohli by ste prosím stručne odpovedať na otázku pani Holmajer? Eh, je nám jasné, že administratívne kapacity agentúry sa musia posilniť. To mám aj v pláne. Napríklad konkrétne mám na mysli konkrétnejšiu podobu stratégie IKT. Ďalej zníženie administratívnej záťaže, menej byrokracie, efektívnejšie e, systémy, aj to chceme rozpracovať. Tiež e, sme zamestnali nových pracovníkov v tejto oblasti Rozhodne sa chceme tomuto cieľu venovať aj v najbližších mesiacoch. Chceme v tom pokračovať. Či máme skúsených odborníkov na pohraničnú stráž, či sme schopní ich zamestnať. Tu máme isté ťažkosti s tým korekčným koeficientom. Musíme si zvážiť, ako nájsť nejaké vhodné riešenie na tento problém. Rozhodne je môjim cieľom úzko spolupracovať s národnými orgánmi, tak aby e, tam nepanovala nejaká konkurenčná situácia, ale aby sme si navzájom pomáhali naozaj, aby sme konali v zmysle e, európskej myšlienky ochrany hraníc. Ďalej, či nás e, sa snaží nejako držať v bezpečnej vzdialenosti od niektorých problémov, k tomu by som povedal, že máme lepší prehľad to oddelenie, ktoré sa e, venuje analýze e, nedostatkových miest e, skonštatovalo, že ešte je čo zlepšovať do budúcna. Ďakujeme pekne, pán Gajer. Ehm, Ďakujem pekne. Aj ja by som vás rád srdečne privítal, pán Ležery. To, že uvažujeme podobne na výbore pre rozpočet, to zistíte na tom, že moje otázky budú smerované podobne ako predrečnička Monika. Politika má tendenciu rýchle e, naplňať a realizovať e, niektoré rozhodnutia. Narast, nárast e, na maximálne 10 tisíc zamestnancov, ten bol odsúhlasený a tam práve politická úroveň uvažuje v takých intenciách, že pozajtra, respektíve na budúci týždeň to už bude čo ma ako varianta tej otázky, ktorú položila Monika, zaujíma, je, aké je to z pohľadu manažmentu, z pohľadu vedenia podľa vás tie časové lehoty, plány e, budú trvať dlhšie z pohľadu uplatňovania týchto rozhodnutí z dôvodu tých popísaných problémov aj z dôvodu koeficientov, pokiaľ ide o zamestnancov EÚ. Viackrát sme o tom hovorili, to by bola jedna otázka. A tá druhá, v liste, ktorý ste zaslali predsedovi Morajšovi, hovorili ste o kľúčových výkonnostných ukazovateľoch Key Performance Indicators, KPI, e, bol by som rád, keby ste to približili bližšie, čo si máme pod tým predstaviť. Ďakujem pekne. Bien. Avec la même... Poprosíme o podobnú stručnosť ako odpovedí na otázku e, pani Olmajer. Pán Ležeri, ďakujem. Pokiaľ ide o tie časové plány alebo harmonogramy, treba povedať, že už sme spustili prípravu pokiaľ ide o ten veľký počet eh, zamestnancov, pracovníkov pohraničnej stráže a ich nábor, tak to si vyžaduje úzkú spoluprácu s členskými štátmi. Nie je to možné, aby sme boli v konkurenčnom postavení. A tu musím povedať, že máme vnútorné členenie, teda štruktúru agentúry, ktorú sme už nastavili. Máme 5 oddelení. V rámci agentúry sme sa už na to nachystali. Ale teraz je potrebné, aby sme ten časový harmonogram e, konzultovali s členskými štátmi a musíme dosiahnuť to, aby sme zabezpečili skúsených e, pohraničných zamestnancov a to musíme aj zo stredno aj dlhodobého horizontu dosiahnuť a síce, aby sme zabezpečili nábor mladších e, pracovníkov v pohraničnej stráže, aby sa u nás dozvedeli a naučili, čo znamená ochrana európskej hranice a možno budú isté roky alebo niekoľko rokov pôsobiť na vnútroštátnej úrovni a potom pôjdu opäť do agentúry. A to musíme dohodnúť s členskými štátmi. A samozrejme, vedeli by sme začať okamžite, ale bolo by tak povediac dobré, keby sme mali troška viac času a chápem, že do roku 2027 E, je ten cieľ, e, tak som si to vyložil a sme si toho vedomi, tejto lehoty. Pokiaľ ide o tie kľúčové výkonnostné ukazovatele, alebo ukazovateľ výkonnosti, KPI, e, ten koncept, pokiaľ ide o naše nasadenia, tak ten prehodnocujeme. A je nevyhnutné takúto koncepciu troška meniť a prispôsobovať máme kľúčové ukazovatele výkonnosti na to, aby sme merali, ako vnútroštátne orgány využívajú naše e, služby, ako ich hodnotia. E, tam sa k tomu vzťahuje niekoľko operačných kľúčových výkonnostných ukazovateľov. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pani predsednička výboru KONT Gresle. Ďakujem, ďakujem aj vám za to, že ste prišli, pán Ledgeri. Je mi ľúto, že dnes, keď by som si vás o, veľmi rada vypočula, Mala som ťažkosti v piatok, som bola e, na jednom podujatí e, Nemeckého odborového združenia. Diskutovali sme tam dokonca aj o téme Frontexu. Údajne, e, teda tam sa tvrdilo, že migrantov nezachraňujete. Ja som zaznamenala tie konkrétne čísla, koľko z toho ste zachránili týchto ľudí. Bola by som rada, keby ste o tom lepšie komunikovali s občanmi. Teda ochrana hraníc, to je jedna stránka, ale tiež záchrana ľudí, aj na to je treba poukazovať. E, to je prvá otázka, ďalej druhá otázka. E, koeficient Varšava, isté, že koeficient od Luxemburg, to by bolo lepšie, ale vlastne by to mal byť problém, ktorý sa dá nejako prekonať, vyriešiť, pretože úradníci predsa nepôsobia, teda nie sú nasadení vo Varšave. Je to len uh, výpočtový koeficient. Ide o ľudí, ktorí vlastne vykonávajú svoju prácu, sú nasadení niekde úplne inde. Teda dalo by sa podľa mňa nájsť na to nejaké rozumné riešenie. Veď predsa spravidla záleží od miesta každého zásahu. To je teda druhá otázka. A ďalej, tých 10 tisíc pracovných miest, ktoré je treba obsadiť. Mne by zaujímalo, aké sú náklady na jedno toto pracovné miesto a prosím teda vnímajme e, to v súvislosti teda so všetkým, čo k tomu patrí, nielen nejaké čiastočné náklady. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán riaditeľ. Ďakujem. Áno, migrantov zachraňujeme, zachraňujeme ľudí, steže, že videli ste čísla konkrétne z našej správy, e, čo sa týka e, ochrany hraníc, najmä v regióne Stredozemného mora, teda v strednej časti Stredomoria, to sa týkalo Grécka a Španielska. V minulom roku sme tam zachránili 36 tisíc migrantov. V roku 2016 eh, to bolo dokonca až 90 tisíc migrantov, ktorí sme zachránili. Teda je to naša povinnosť a tiež je to naša úloha, ale to sa deje, keď nasadzujeme naše jednotky, naše sily v rámci pohraničnej eh, kontroly, pohraničných hliadok. Čo sa týka toho eh, korečného koeficientu, tu by som rád povedal, že máme rozličné skupiny pracovníkov, takto by som to povedal, máme pracovníkov, ktorí pôsobia vo Varšave, teda v našom sídle. Tí budú onedlho menšinou. Eh, zatiaľ máme eh, zhruba 700 pracovníkov onedlho. Možno iba 10 zo všetkých pracovníkov bude pôsobiť vo Varšave, teda na mieste našho sídla musíme vyriešiť tieto otázky, musíme nájsť nejaké vhodné, primerané systémy. Konkrétne ide o to, že chceme si zachovať flexibilitu. Dajme tomu, ak v prípade pohraničníci sú nasadení v Bulharsku a potom odrazu e, na letisku e, v Štokholme sú potrební, tam sa nasadia. Ako to vyriešiť? Ako to nejako ošetriť? Na to zatiaľ nemám odpoveď v tejto chvíli, ale myslím, že je to o niečo iné, než len uplatnenie e, opravného koeficientu, čo sa týka miesta sídla. E, ďalej, pokiaľ ide o náklady na e, tie pracovné miesta, ktoré chceme obsadiť, teda na tých pohraničníkov, mm, Zatiaľ sme to ešte úplne presne nevypočítali, aké sú náklady na jedno toto obsadené miesto. Musíme to ešte vypočítať presne ale rozhodne predložíme podrobný koncept aj čo sa týka vybavenia týchto pracovníkov. Títo pracovníci budú ehm, môcť byť nasadení aj s plným vybavením. Dajme tomu, eh, ide o vozidlá, eh, rôzne iné prístroje. Tiež máme možnosť nasadzovať aj lietadlá, už ponovom bez toho, aby členské štáty museli nasadiť svoje vlastné lietadlá. Teda je to taký celkový balík a budeme to musieť ešte podrobne vypočítať. Dúfam, že možno na budúci rok vám k tomu budem môcť povedať eh, o niečo viac. Ešte, ak dovolíte. Mne trochu vadí v tejto veci, že vždy hovoríme o veciach bez toho, aby sme mali prehľad o tom, čo to presne znamená. V zahraničnej teda vonkajšej oblasti 200 eh, tisíc eur na jedno miesto sa dá zhruba predpokladať eh, teda taká to je zhruba tá suma, sú to dosť značne vysoké sumy. Ak by ste, dajme tomu, to vedeli znižiť na polovicu, e, ale neverím tomu, ešte stále by to bolo veľa peňazí. Ďakujem. Si c'était la moitié, ça coûterait. Si c'était la moitié, ça coûterait. Keby to bola polovica, tak by to bola miliarda ročne. Klod Morajš. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja som si všimol, že pani Gressle povedala, respektíve vyjadrila sa k úlohe Frontexu a riaditeľa, teda výkonného riaditeľa. A ej, bo, bo, je to taký chýbajúci prvok skladačky, pretože zajtra, e, zajtra budeme schvalovať revíziu Eh, dokumentov o Frontexe, čo je veľmi... A tých 10 tisíc eh, pohraničníkov eh, je, to je taký, taká, také veľké číslo, ktoré bude viditeľné. Samozrejme sa k tomu budú všetci vyjadrovať. A ja chcem povedať pánu výkonnému rejiteľovi a nadvezujem tým na to, čo povedala pani Gresle, že počas tých mnohých vypočutí aby sme zabezpečili vysokú zodpovednosť výkonu rejiteľa. Vieme, že Frontex má pred sebou veľmi náročnú úlohu kvôli tým veľkým, veľkým očakávaniam. A treba si povedať, že Európa, Európska únia je veľká, vonkajšie hranice sú veľmi dlhé a zatiaľ nikto e, nevypočítal, aká agentúra by vlastne mala, alebo ako, aká veľká by mala byť agentúra, ktorá by sa o takéto veľké hranice mala starať. Čiže preto je veľmi dôležité stretnutie s výborom pre rozpočet, pre kontrolu rozpočtu, aby sme získali nejaký prehľad, nejaký, nejaký prehľad o tom kontexte. Pretože tí ľudia, ktorí uvidia to číslo tých 10 tisíc, tak možno nebudú tušiť, aký je kontext, čo bude treba urobiť. Takže je dôležité, a dnes odišiel ten list, ktorý podpísali pani Holmeier, pán Gír, a, teda vlastne, pardon, oni o ňom hovorili, a pre nás e, je dôležité povedať, že vás podporujeme, podporujeme zamestnancov Frontexu a to už mnoho rokov. My jednoducho chceme robiť svoju prácu. Ja si myslím, že obaja naši poslanci to povedali a v tom liste teda odpovedali ste veľmi pozitívne, celkom správne, ale e, k tejto otázke odstupňovania tých zamestnancov, zamestnaneckých zmluv, k tomu sme sa vyjadrovali. A pani Holmajer aj pán Gír eh, spomenuli tú záležitosť, že pravdepodobne by sme chceli, a neviem, či som ňou eh, vážení kolegovia budú súhlasiť, ale potrebovali by sme troška to rozpísať. Nejaké špecifika, detaily, pretože teraz vlastne dostaneme agentúru naozaj do toho, do toho veľmi ostrého svetla, do ostrohľadu a eh, vy budete jednou z agentúr, ktorej sa nedotknú žiadne škrty, ale veľký nárast. A vidíme to aj pri iných agentúrach, ktoré sú veľmi vysoko profilové, napríklad Europol, kde e, napríklad vďaka škrtom alebo kvôli škrtom e, musí tá agentúra zrazu robiť viac za menej. Takže, e, čo už spomenuli kolegovia z iných výborov, tak tie... Potrebujeme skrátka nejakým spôsobom rozpísať, ako budú napríklad riešené tie, tie napríklad pracovné miesta tej vyššej úrovne, ako sa budú riešiť veci, kde nie, nie, nie je ešte jasné, ako to vlastne celé bude vyzerať. Ale myslím si, že e, treba odpovedať na to, čo sa spýtali kolegovia, teda kolegyňa a kolega, aby v budúcnosti ste nemohli byť obviňovaní z toho, že ste nám neposkytli, neposkytli to informácia. Neviem, či ostatní budú súhlasiť, ale ja by som aspoň prijal viac, viac e, podrobností v tej vašej odpovedi. Zajtra totiž sa na to ľudia budú pýtať. Tých 10 tisíc je veľmi okrúhle číslo a jednoducho dostanete, alebo teda budú, budú, budú kladené otázky a my eh, chceme byť schopní na ne odpovedať. To sú také tri veci, čo by som ja rád chcel povedať. Poprosíme stručnú odpoveď. Merci, monsieur le président. Uh, well, in fact... Tak uh, mňa zaujalo, keď sme uh, začali vykonávať to hodnotenie uh, zraniteľnosti na úrovni Európskej únie, že nebol vôbec prehľad o tom, čo vlastne stojí e, riadenie hranice. Ja som tomu nevedel, nemohol som tomu uveriť a myslel som si, že títo ľudia niečo skrývajú. A potom v druhom roku, a v druhom roku som bol prekvapený, zaskočený tým, že zase e, mi bolo povedané, že sa to jednoducho nedá, nedá sa to vyčísliť. A možno týchto 10 tisíc pohraničníkov, to, to, stáleho zboru, že to bude akási páka na to, aby sme modernizovali, aby sme vytvorili naozaj e, moderné kapacity na riadenie hraníc, ktoré Európa potrebuje. A členské štáty potrebujú nie alebo teda tak, aby sa neopakovalo to, čo sa dialo v minulosti, ale aj proaktívne sa pripraviť na budúcnosť, čo znamená lepšie využívanie, alebo teda využívanie lepších technológií, moderných technológií, e, snaha o zvyšovanie efektívnosti, využívanie určitej flexibility. A pre mňa je napríklad jasná jedna vec, že ak budeme mať tento stály zbor s 10 tisíc príslušníkmi, tak e, tam kľúčom bude práve tá flexibilita, tá schopnosť rýchle ich nasadiť alebo premiestniť z jedného miesta na druhé, ak vznikne potreba alebo napríklad nejaký sezónny výkyv, E, nával, napríklad operácia Minerva v Španielsku. To je sezónna operácia, kde jednoducho nával my podporujeme od júna do augusta španielské orgány pri kontrolách, bežných pravidelných kontrolách na lodiach, ktoré odchádzajú zo Španielska do Maroka, vracajú sa z Maroka do Španielska. Pretože jednoducho na tých, na tých trajektoch je veľký sezónny výkyv Eh, je proste sezóna. Potom sú tu otázky eh, nelegálnej migrácie a tam úlohou migrácie je eh, snímať otlačky prstov, zaznamenávať osoby do systémov, samozrejme zdravotné náležitosti, screening migrantov a ich dokladov totožnosti, aby sme pripravili návraty tých, ktorých bude treba vrátiť. Ale sú to aj otázky súvisiace s bezpečnosťou, pretože my máme možnosť vykonávať bezpečnostné kontroly, využívať šengenský informačný systém, budeme mať systém ETIAS, Čiže to bude znamenať, že agentúra sa čoraz viac bude zapájať do bežnej každodennej práce Európskej e, pohraničnej a pobrežnej stráže. Čo nie je len agentúra, ale to je vlastne sieť. Sieť e, národných orgánov a rôznych agentúr. E, a pokiaľ ide o tie náklady, tak ja som presvedčený, že v nasledovných, nasledujúcich 5 rokoch a s využitím následovného MFF Európska únia má možnosť moderniz, modernizovať svoje kapacity na uh, riadenie hraníc. Ďakujeme pekne. Ešte máme zhruba 15 minút. Mám tu viacero uh, žiadosti o slovo od kolegov. Isté, že stručnosť uh, je vítaná. Dáme priestor nás po všetkým kolegom uh, s otázkami a potom odpoviete na záver. Pani Sargentini, členka výboru LIBE. Thank you, chair. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som chcela povedať, že sme radi, že sa riaditeľ dostane na výbor LIBE. Myslím, že štyrikrát ste u nás boli, nemohli ste, myslím, prísť dva razy a poslali ste e, video správu. Ja by som vám navrhla, aby ste poslali za seba vždy náhradu, pretože táto vec bude na stole v nasledujúcom volebnom období. Ak nemôžete prísť osobne, tak ja neviem, nestačí, aby ste poslali videozáznam. Chceme niekoho e, z agentúry. Čiže sme radi vždy, keď prídete, tešíme sa na budúce stretnutia a boli by sme radi, keby ste vedeli zabezpečiť za seba náhradu, ak nebudete môcť prísť vy sám. Potom je to druhá vec. Ehm, Stredozemie sa vyprázdňuje po tom, čo lode mimovládnych organizácií prestali vykonávať svoje operácie SAR e, po tom, čo vlastne prichádza k ukončeniu operácie Sofia. E, a potom je tu operácia Temis e, pod záštitou Frontexu, ale tá je, tá je len do 30 míl Eh, od nášho pobrežia, ak som tomu správe, eh, správne porozumela, do 30 mil od pobrežia, ale je tu aj tento list Európskej komisie z DG Home vám ako riaditeľovi, kde sa navrhuje určitá spolupráca medzi Frontexom a, eh, a systémom vyhľadávania záchrany SAR v Libii, teda aktivy, ktoré vykonávajú libijské orgány. Čiže ako by to fungovalo v prázdnom stredozemnom mori, kde sú prítomné len e, obchodné plavidlá, by ste vy museli sa vždy plaviť potom až na juh k Líbii a potom by ste nejak spolupracovali s libýnskymi orgánmi e, v rámci ich pravidel o vyhľadávaní a záchrane a e, teda by ste pracovali nejak z, centra, alebo z centrály v Ríme, alebo ako by to vlastne fungovalo, teda aký by tam bol vzťah s tým, no a teraz som stratila MRCC, to je tá skratka, ktorú som hľadala v Líbii, to je ich, e, o, ich orgán, teda vy, ste, vy by ste s týmto centrom spolupracovali, alebo by ste pracovali z MRCC v Ríme. Ja e, mám pocit, alebo teda e, medzi misiou Temis na severe Stredozemného mora a e, Líbiou je veľká fyzická vzdialenosť, ale chcela by som chápať z praktického a právneho hľadiska, kto by mal zodpovednosť teda ak vy, dajme tomu, budete mať plavidlo, najbližšie plavidlo, v takom prípade vy budete e, vykonávať túto vyhľadávanie záchranu a Líbicom pomôžeme, alebo ako by to bolo? Monsieur Kolmel. Ďakujem pekne, pán Kolmel. Ďakujem. Najskôr by som e, sa vám rád srdečne poďakovala, pán Legery, za to, že ste prišli, ale tiež sa chcem poďakovať prostredstvom vás E, všetkým pracovníkom e, Frontexu. Tí nielen, e, že robia obrovský kus práce, je to ťažká, náročná práca, za to teda srdečná vďaka. Chcel by som tiež vysloviť podporu myšlienke, aby Frontex bol naďalej rozšírený o 10 tisíc pracovníkov. To je samozrejme veľké číslo, ale rád by som to spojil s otázkou, ak dovolíte, aj keď to nenadvezuje na tie otázky o podrobnostiach, ktoré ste si už vypočuli Nede tu je detaily. Ja by som rád od vás počul, či máte pocit, že Európska únia, teda konkrétne osobitne Európsky parlament, by mohla a mala zmeniť právny rámec na to, aby sa naozaj zvýšila efektivnosť vašej práce. Nadviazal by som konkrétnejšie. Mohli by sme teoreticky odsúhlasiť, aby Frontex mal ďalších 15 tisíc pracovníkov navyše. Skôr alebo neskôr budete mať naozaj veľmi veľa pracovníkov, ale podľa mňa tu vystáva otázka, či sa tým naozaj vyriešia problémy, ktoré súvisia s migráciou. Mm, ja si to totiž nemyslím. Isté, že potrebujeme dostatok pracovníkov e, na úrovni Frontexu, nepochybne je dôležité, aby sme zabránili tomu, aby sa ľudia e, aby nachádzali smrť v Stredozemnom mori, tomu musíme zabraniť, ale nie je cieľom, aby sme nasadzovali obrovské množstva personálu a vlastne tým zastierali tie skutočné problémy. Všetko sa sice zaregistruje, ale po registrácii e, tak či tak budú pretrvovať problémy. Teda e, ja sa chcem opýtať, e, čo správne hľadiska by sa podľa vás malo zmeniť, tak aby sme naozaj mohli a dokázali povedať, že v Európskej únii nie len, že vykonávame kontroly pri vstupe ľudí do EU, ale naozaj e, sa kontroluje aj, kto má právo na zotrvanie na území EU. Ďakujeme. Ďalej je pán kolega Howards. Ja vám chcem poďakovať, pán Legeri, za to, že ste dnes prišli. A mám dve otázky. Prvá je pomerne jednoduchá k nej sme sa pri predchádzajúcej príležitosti, keď ste prišli sem na výbor pre rozpočet, nedostali tých 10 tisíc e, v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. Odkiaľ vlastne toto číslo e, spadlo? Je to požiadavka Frontexu alebo požiadavka komisie, e, teda na základe nejakého výpočtu, koľko ľudí bude treba na nasledujúce obdobie, alebo od, ja neviem, odkiaľ to vlastne prišlo toto číslo. Druhá otázka je taká, taká jednoduchšia možno, aký, aké sú vaše hlavné rozpočtové rizika, respektíve tlaky na rozpočet v roku 2020 podľa vášho očakávania? Dám ešte slova pani Gressle na malý okamih. Aha, nie, dobre. Mala doplnkovú otázku, ale nie. Ešte niekto? Chce sa, dajme tomu, komisia vyjadriť? Thank you, chair. Very brief. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda stručne. Ja, ak si to správne pamätám, tých 10 tisíc sa prvýkrát objavilo v príhovor predsedu komisie Junkersa o stave únie. Bola to súčasť e, návrhu komisie pre nasledujúci viacročný finančný rámec, takže tam to číslo vlastne uzrelo svetlo dňa a ja som vzal na vedomie e, obavy pani Gresle ohľadom nákladov na celú túto vec, ale ak vás... Prepačte. Pani Gmindeke. Si vous permettez, monsieur le président. I just wanted to, to... ak mi dovolíte, pán predseda, pokračovať veľmi stručne, dokončím, e, ale potvrdím, že po ukončení rokovaní e, útvary komisie pracujú, respektíve rozpracúvajú e, revidovaný E, legislatívny a finančný výkaz, ktorý bude e, popisovať ten finančný dopad rok po roku až do roku 2027. Takže tam nájdeme tie informácie, ktoré, o ktoré pani Gresle žiadala. Kedy to bude? No, v blízk, blízkej budúcnosti. A moja záverečná pripomienka k tomu e, opravnému koeficientu. Ja si myslím, že s veľkým polutovaním komisia vzala na vedomie, že, že svoj návrh, ktorý by umožnil navýšenie tohto korečného koeficientu až do 100%, nebol podporený v konečnej dohode. Toto by veľmi podporilo možnosť agentúry e, náborovať do tímov Rabid e, a plniť svoje plány. Ďakujeme pekne. E, už ste teda uzavreli pani Vrl, pani Quindel, ktorá zastupuje ako rediteľka DG Home. Ďakujem za to, že mi dávate slovo, ale myslím, že už všetko povedal pán Ombre. Teda ja môžem len potvrdiť, že spolupracujeme veľmi úzko na to, aby sme e, uzavreli výpočty a preložíme ich čoskoro. Ďakujeme. Ak teda dovolíte, ja by som mal ešte tiež dve otázky, pán generál dediteľ. Myslíte si, že členské štáty sa nezaoberajú príliš legislatívnymi textami, ktoré sú e, spojené s masovou migráciou a venujú sa obrovským, gigantickým dopadom globálnej migrácie. Nemyslíte si, že vaša agentúra by aj mohla tiež konkrétne nejaké odporúčanie predložiť, aby sa niektoré texty upravili, aby teda sme nevychádzali zo zastaralých údajov. Ďalej po druhé, druhá otázka, tých 10 eh, tisíc pracovných miest, tých postov. Nemyslíte si, že by členské štáty tým pádom mohli eh, vypustiť niektorých pracovníkov zo svojich radov? Dajme tomu, nemohli by sa, dajme tomu, presunúť prostriedky z národných rozpočtov eh, do rozpočtu Európskej únie na tento účel? Hmm. Dáme vám zhruba 10 minút eh, na odpoveď. Samozrejme s dovolením tlmočníkov. Je to téma, ktorá naozaj je dôležitá. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. Eh, pokiaľ ide o tie patracie záchranné eh, činnosti SAR, z tých dôvodov, ktoré ste vysvetlili už predtým, ehm, je blízko severoafrických brehov menej prostriedkov, menej lodí v smysle medzinárodného práva, osobitne medzinárodného práva o moriach. V prípade naliehavej situácie e, tak možno nasadiť napríklad vzdušné prostriedky, teda tieto vzdušné prostriedky v prípade, že zistia nejakú situáciu e, naliehavú, krízovú, tak tieto informácie poskytnú všetkým um, koordinačným centrám pre záchranné činnosti na moriach a to je vlastne to, o čom ste hovorili, ten, tento typ spolupráce, že existujú MRCC, ktoré vznikajú aj na druhej strane Stredozemného mora, teda v tomto kontexte tá spolupráca bude predbiehať. Ja vám môžem povedať, že neestvuje zatiaľ nejaká štrukturovaná bilaterálna spolupráca medzi Európskou e, pohraničnou a mm, pobrežnou agentúrou a líbyským MRCC, ale existuje projekt financovaný z rozpočtu Európskej únie, ktorého cieľom je vybudovať MRCC v Tripolise, pretože je to veľká krajina, je to veľká plocha aj e, v Stredozemnom mori. Čiže v tomto kontexte, ak e, naše lietadla zistia, že je takáto situácia, naliehavá a nikto tam nebude mať povedzme plavidlo, tak sa dohodne, že v takejto tiesni um, proste sa poskytnú tieto informácie libyskému MRCC, bude sa koordinovať, čo sa bude robiť. A pokiaľ ide o legislatívne zmeny, ktoré môžu zvýšiť efektívnosť využitia um, prostriedkov Európskej pohraničnej a pobrežnej agent- stráže, e, agentúry, tak určite môžeme zlepšiť napríklad naše výsledky v oblasti návratov, pretože sme dosiahli výrazné zlepšenie v tejto oblasti, ehm, teda respektíve v tom podiele, akým agentúra pomáha členským štátom. 10 ehm, migrantov, ktorí mali byť navrátení, boli navrátení agentúrou, to sa týka minulého roka, ale je veľmi pravdepodobné, na operačnej úrovni na tom pracujeme, zdieľanie informácií s národnými orgánmi členských štátov je oblasťou, kde by bolo treba veci zlepšiť. E, informačné, infokomunikačné systémy by mali byť prepojené tak, aby sme si mohli vymieňať informácie v reálnom čase. Určite návrh komisie na smernicu Európskej únie o návratoch ide správnym smerom s tým, že chceme, aj, chceme riešiť aj tú druhú stranu, teda my sme momentálne prítomní na vonkajšej hranici, ale keď, sú tam, keď tam prichádzajú nelegálni migranti vo chvíli, keď, dajme tomu, vieme, že <clears throat> že nemajú nárok na e, to, aby požiadali o azyl alebo o pobyt, tak jednoducho už vtedy je treba zabezpečiť ich návrat, teda čo najskôr. A pokiaľ ide o tých 10 tisíc e, pohraničných e, a pobrežných príslušníkov pohraničnej a pobrežnej stráže, tak tam by som len chcel pripomenúť poslankyňam a poslancom ďalšie číslo. Na európskej úrovni máme deficit 5 tisíc 5 tisíc takýchto príslušníkov, to je výsledok našej analýzy nedostatkov a teda podľa členských štátov by celkový počet mal byť 110 tisíc príslušníkov pohraničnej a pobrežnej stráže na európskej úrovni. Teda toto vyplýva z čísel analýzy členských štátov. Teda máme nedostatok deficit 5 tisíc, čiže ja len týmto chcem naznačiť, aký je vlastne kontext, e, teda čo vlastne predstavuje tých 10 tisíc e, príslušníkov stáleho zboru v porovnaní s tým celkovým počtom príslušníkov pohraničnej a pobrežnej stráže. A pokiaľ ide o to, o tie hlavné rizika e, pre rozpočet e, v roku 2020, tak by som povedal, že v tejto chvíli e, no, je to také prechodné obdobie, pretože minulý týždeň som prezentoval správnej rade čísla, ktoré sme si naplánovali v minulom roku a ja viem, že je veľmi pravdepodobné, že budeme musieť vykonávať opravy, budeme musieť znova asi ísť na správnu radu s aktualizovaným rozpočtom. Čiže ja to nevidím ako riziko, ktoré e, sa objaví v roku 2020. To je jednoducho potreba prispôsobovať sa a upravovať vzhľadom k tomu prechodnému obdobiu, v ktorom momentálne žijeme, ale to agentúra zažila aj pred tromi rokmi. A čo sa týka vašej otázky, pán predseda, ku existujúcim textom, či sú už zastaralé, myslím, že tá skutočná téma nad rámec migrácie je téma mobility. Žijeme v globálnom svete, žijeme vo svete, kde e, ľudia, továry, myšlienky sa pohybujú a ak budú hranice tomu prispôsobené moderné, Ďaka tomu nielen, že neregulárna migrácia bude môcť byť odhalená a tiež budeme môcť ju náležite riešiť. To sa týka aj e, osob, ktoré sa nachádzajú na našom území neregulérne a tiež vďaka týmto moderným hranicám umožníme cestujúcim, ktorí cestujú legálne, sú ich 100 tisíce, teda 700 miliónov legálnych prekročených hraníc bolo zoznamenaných teda na vonkajších hraniciach. Žijeme teda v globálnej ekonomike, a preto kontroly musia byť efektívne, účinné, musíme odhaliť nielen neregulárnu, nelegálnu migráciu, ale taktiež ohrozenie bezpečnosti vo všetkých formách. A tiež budeme musieť urýchliť prechod týchto osôb e, cez hranice, pretože to prospieva e, ekonomickému rozvoju e, Európskej únie, tak ako aj v rôznych iných regiónoch sveta. Je to prospešné hľadiska komunikácie s celým zvyškom sveta. Teda myslím, že to prekračuje rámec len témy migrácie. A k Líbii poprosíme. Euh, sur la Libye, euh, ben sur la Libye. Tak k Líbii, ako som už uviedol, prebieha spolupráca, teda boli prijaté rozhodnutia na úrovni EÚ aby sa vytvorili tiež aj líbyské pobrežné hliadky, ako aj pobrežná polícia na strane Líbie. Tieto plány, ak sa nemýlim, sú v objeme 46 miliónov eur zo strany EÚ. Agentúra nemá kontakty, operačné kontakty priame s líbyskými proťažkami, ale Spolupracujeme pod vedením iných misií Európskej únie na školení pobrežných hliadok. Dajme tomu, agentúra sa zúčastnila školenia pobrežných hliadok libyských prostredstvom uniforme Sofia. Nedávno taktiež prebehli ďalšie školenia. V Taliansku boli zorganizované. Okrem toho prebehli ďalšie školenia, ktoré sa zorganizujú na úrovni Lubam Lib v Libii, to je teda civilná misia Európskej únie poskytujeme e, svoje znalosti, skúsenosti Jubam Líbia. Teda takýmto spôsobom agentúra nepriamo prispieva k budovaniu kapacít na libyckej strane. Ďakujeme pekne. Myslím, že to môžeme uzavrieť. Ďakujeme veľmi pekne, pán výkonný riaditeľ. Ďakujeme celému vášmu týmu za to, že sa venujete takéto citlivej misii. Nepochybne to je veľmi úzko zaujíma aj našich občanov. E, e, to dávajú najavo Chceme sa tiež poďakovať zástupcom výborov LIBE a KONT, ich predsedom. Ďakujeme všetkým za účasť. Ďakujeme aj komisii. Predovšetkým pán predseda Laskovo ďakuje tlmočníkom, ktorí ochotne predlžili poskytovanie svojich služieb nad rámec pôvodne stanoveného času. Týmto je schôdza odročená. Stretneme sa zajtra ráno o 9. hodine v tejto istej miestnosti. La séance est suspendue.